Rozpoczynamy głosowania. Začneme hlasovať. Prvá záležitosť, pani Intfeld. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Prosím vás iba veľmi stručne, kolegovia. Práve sme si vypočuli prejav predsedu Komisie Africkej únie, čo je podľa mňa veľmi dôležité podujatie a udalosť. A preto by som chcela požiadať vedenie